Jeg kommer til at tale dansk, så derfor vil jeg opfordre, I will speak Danish here, uh, uh, just, um, ja, um, yeah. jeg vil gerne sige uh, velkommen. Budem rozprávať po dánsky, takže prosím, nasadte si sluchadla. Vítam vás na uh, petičnom výbore. Vidím, že z 34 členov je tu len 6 uh, starých členov, takže budete musieť prejsť veľmi rýchlym učebným procesom. Musím povedať za náš výbor, že je to vynimočný výbor. Pokiaľ sa nám eh, podarí eh, vlastne splňať očakávania našich voličov a občanov, nezaoberáme sa totiž národnými záujmami ani stranickými záujmami. Eh, chceme byť totiž dôveryhodní ako výbor. A chcela by som vás vyzvať, aby ste si to e, pripomínali pri našej práci dnes aj v budúcich rokoch, pretože náš výbor je skutočne e, ten, e, ktorý má byť naozaj prepojením s občanmi. Pomáha nám dosiahnuť legitimitu parlamentu. sú teda všetci registrovaní, aby mali právo hlasovať. Prosím, zastrčte si svoje kartičky do hlasovacieho eh, zariadenia. Skontrolujeme si, či všetky skupiny sú správne zastúpené, takže hlasujte čokoľvek, slažte čokoľvek. Ide o to len, aby sme zistili, či tu máme ten správny počet ľudí. Áno, otváram hlasovanie. Kontrolujeme teda prezenciu. Všetci majú so sebou svoje hlasovacie kartičky. potrebujeme 10 členov za EPP. potrebujeme si to skontrolovať, a 9 členov za SND. 3 za ECR. 3 za ALDE. 3 členovia za GUE NGL. 3 za Zelených. 2 za EFTD. A jeden nezaradený. člen nemá hlasovaciu kartičku. poriadku. Teraz by sme si mali zvoliť predsedu. Ide teraz o návrhy kandidátov. Prosím, prihláste sa vaše meno. Chcel by som navrhnúť Eleonor Ivy. Dobre, ďakujem. Nejaké ďalšie návrhy? Chcel by som navrhnúť, chcel by som navrhnúť pani Cecíliu Wikström. Obaja kandidáti súhlasia eh, so svojou kandidatúrou, s týmto návrhom. Dobre, ďakujem. Tak eh, by sme mali prejsť k hlasovaniu. Chcem povedať, že sme neplánovali žiadnu diskusiu, takže žiadam výbor, aby teda nám dovolili nejaké dve minútky e, na vyhlásenie. Každému kandidátovi teda dávame dve minútky. Ďakujem pekne. Som tu dnes, aby som sa predstavila ako kandidátka tomuto výboru. Chcela by som vás, kolegov, požiadať, či našu úlohu ako europoslancov považujete za profesiu v službách e, voličov. Ja e, som zvolená internetom novou a demokratickou metódou e, pomocou online volieb. Je to e, politický e, experiment e, medzinárodného dopadu a som na to veľmi hrdá, som tým poctená. Som teda občiankou, zvolená občanmi. Pre mňa to nie je profesia, ale je to pre mňa poslanie. A na základe e, dnešných, e, dnešného hlasovania, ktoré sa dnes e, konalo, chcela by som pred vami všetkým povedala, že dnes bola porušená dehontová metóda, ktorá zabezpečuje správne zastúpenie menších politických skupín, ktoré však boli legitimizované voľbou miliónmi občanov. A medzi tieto politické skupiny patria aj hnutie piatich hviezd. E, zjednotili sme sa teda za e, správne e, používanie dehontovej metódy, pokiaľ ide teda aj o vymenovanie predsedov a podpredsedov vo výboroch. Hovorím v mene mňa a členov mojho, mojej politickej skupiny. Považujem túto prax za nedemokratickú a nemorálnu. Je to oligarchný systém, ktorý sa snaží zachovať sám seba a e, odstrkovať akúkoľvek e, možnosť zmeny prečo sme takto odstrčení, z akých dôvodov. Chcela by som od vás e, vysvetlenie Dnešné hlasovanie predstavuje krok, krok vzad od demokracie. Dúfam, že toto sa už v budúcnosti nezopakuje a e, naše hnutie, aj skupina EFD, e, sa bude starať o to, aby sa toto už nikdy nezopakovalo. Pani Wikström, e, žiadate o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička som eh, poctená tým, že som eh, kandidátkou eh, na post predsedničky tohto dôležitého výboru pre občanov. Nechcem nezamýšľam nejaké vyhlásenie, v ktorom by som niečo sľubovala okrem jednej veci tým, že budem naozaj čestnou a spravodlivou predsedničkou, ktorá bude zúpať všetkých členov tohto výboru. Chcela by som vytvoriť atmosféru vzájomnej dôveru, dôvery, kde každý bude sa môcť e, vyjadriť, e, vyjadriť e, svoj názor, aby sme mali medzi sebou skutočný dialog medzi nami ako ľudskými bytostiami, ako politikmi, ktorí boli zvolení E, na svoje posty v tomto e, parlamente. Myslím, že už nemám e, nič, čo by som chcela dodať, okrem toho, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, budem načú, načúvať a budem úplne otvorená voči všetkým mojim kolegom z každého politického zoskupenia. Ďakujem pekne. Tak, innen vi går til Ďakujem. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu, Musím vám povedať, že tu máme zástupcov z UE a teraz je jedno, ktorým jazykom budem hovoriť. Pre mňa totiž bude v každom dôležité e, tieto mená e, vyslovovať. Andrzejka Belina bude za, zastupovať Ania Hasselkamp takisto a, a pána Takiso Hačičoka bude zastupovať. Pani Paloma López za SND. Marina Mici bude zastupovať Miriam Dali a za skupinu ECR Pana Vojčekovského bude zastupovať pán Henen. teraz prejdem už do angličtiny. Kto eh, hlasuje za pani Evi, hlasujte prosím stlačením zeleného gombička. A kto hlasuje za Ceciliu Wikström, prosím stlačte červený gombiček. Otváram hlasovanie teraz. I repeat, yes. Uh... to. Podľa uh, dohody z konferencie predsedov hlasovanie sa bude konať tak, že tí, ktorí podporujú pani Evi, e, stlačia zelený gombiček, tí, ktorí e, sú za pani Wikström, stlačia zel, že, červené tlačítko. Všetci tomu rozumejú? Pardon? V tlmočení bol e, trošku problém v španielčine. Teraz je to už ale všetko v poriadku. Dobre. Otváram teda hlasovanie. Ešte 5 ľudí nehlasovalo. Je niekto, kto nehlasoval? Čísla sú pred vami. To znamená, že e, Cecilia Wikström je zvolená. Prosím, e, prejdite dopredu. Thank you very much. Thank you for the vote. Ďakujem, ďakujem za hlasovanie. <clears throat> Osobitne vám, pani Evi, som presvedčená, že vytvoríme spoločne atmosféru dobrej spolupráce, vzájomnej dôvery a rešpektu. A s týmto zámerom preberám túto pozíciu, aby som spolupracovala s každým z vás bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo aké politickej eh, skupine prináležíte chcem byť ako predsednička spola, sp, e, úprimná a dobrým advokátom pre všetkých. Ako povedala pani Oken, toto je osobitne dôležitý výbor, pretože práve tu možno vytvoriť atmosféru viac vzájomnej dôvery smierom k vytváraniu premostení smerom k občanom v našich 28 členských krajinách, pretože potrebné to je. A preto pokračujeme teda v dobrý, s dobrým cieľom ktorý, na ktorý tento výbor bol vytvorený. Som trošku dojatá. Ďakujem vám, verím, že budeme spolupracovať k dobrým výsledkom. Ďakujem ešte raz. A začníme teraz s dobrou prácou. OK. You have them in English also. Yeah. I think it's sometimes it's easier that we are all who are not English natives Niekedy je jednoduchšie, že my všetci sme rovnako dobrí, ale nie sme e, rodili rečníci angličtiny. Je to užitočné. Nebudeme vždy potrebovať tlmočenie. Postup teraz e, treba naplniť, treba ísť ďalej a to voľbou podpredsedov. Chcem poprosiť o kandidátov. Pán Aker. Ja navrhujem Eleanor Evy. Mr. Jar? Pán Jar. Ďakujem v mene. Srdečne vám blahoželám k zvoleniu a ja si myslím, že v, e, v petičnom výbore máme tradíciu dobrej spolupráce v záujme občanov a občianok a čo sa týka kandidáta na prvého podpredsedu, navrhujeme pani Feragut. Ešte raz opakujem, kandidátkou na e, prvú podpredsedničku je pani Estera Feragut za našu politickú skupinu. And further, more proposals? Ďalšie návrhy? So it's green for Mrs. Evie. Takže zelené tlačítko pre pani Evie a červené pre pani Fergut. Okay. The vote is open. Hlasujme, prosím. Hlasovali ste, prosím, všetci. Zdá sa, že ešte stále. Môžeme už uzavrieť hlasovanie, prosím. Tridsaťjedná za. Nie, nie, za sú desiati. Pre pani Evy a 20 pre pani Feragot. V poriadku, blahoželáme. Pridajte sa prosím k nám. So, now we need to, to... Teraz uh, ideme hlasovať o druhom podpredsedovi Pán Jar, poprosím vás. Rád by som v mene politické skupiny EPP navrhol za druhého podpredsedu pani Robertu Mecolu. Mr. Mr. Eka? Pán Aker. Ja navrhujem Eleonora Evie. Green for Mrs. Met- Zelená pre, pre pani Mecola a červené tlačítko pre pani Ivy. Open. Hlasujme, prosím. Now the vote is closed. Končím hlasovanie. Pani Mecela získala 20 a 11 je tu hlasov pre pani Ivy. Druhé podpredsednícke kreslo teda pre pani Mecela, ktorá ale nie je prítomná. Then we move on with the third vice A teraz voľba tretieho podpredsedu. Návrhy, prosím. Nech sa páči. Navrhujeme pani Marlen Misi proposals, more suggestions? Ďalšie návrhy? Pán Aker, Eleonora Ivy opätovne. Aké prekvapenie, hovorí pani predsedajúca. Okay, so it's, it's green for... Pre pani Mici je teda po, po zelená a, a pre pani Ivy červené tlačítko. Hlasujme, prosím. The vote is closed with the same result as the previous vote. So we now... Končíme rovnako ako pri predošlom hlasovaní, rovnaký výsledok. P- pán Aker, návrh na štvrté hlasovanie. Eleanor Ivy na štvrtú pozíciu štvrtej podpredsedničky. Pán Jár. Ja, ja. Mr. Jar, the floor is yours. Máte slovo, pán Jar. Rád by som len zdôraznil, že politická skupina EPP nemá vinu na tom, že voliči e, zvolili túto najsilnejšiu politickú skupinu. Naša politická skupina navrhuje za štvrtého podpredsedu pána e, Pála Čakyho. Thank you, Mr. Jar. Ďakujeme pánu Jarovi a teraz hlasujeme. Ešte ďalšia kandidatúra? E, malý komentár. Toto je poprvý krát z mojej skúsenosti, že nesledujeme tradície a pravidlá v tomto parlamente. Môžeme, uh, uh, aj keď sa plnia podmienky a vaša celá politická skupina kandiduje, to som nevidela jednoducho doteraz. Myslím si, že argument pána Jara bol ten, že viem, čo sa deje v tejto skupine, že EPP tvrdí, že máme väčšinu, sme na väčšiu skupinu. Takže hlasujeme len nás. A dúfam, že to je na, e, naposledy, čo počujem takýto argument v tomto výbore. Okay, that was a statement. Toľko stanovisko k tejto veci. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Ešte niekto chcel prehovoriť? Nech sa páči. Ďakujem. V mene skupiny EKR eh, e ešte následovná poznámka. V dvoch ďalších výboroch sme predložili kandidátov z hnutia piatich hviezd a tí boli zamietnutí v rozpore s Dehontovou e, metódou, ktorá doteraz platila a teraz tu vidíme, že kolegovia, kolegyne, našu kandidátku zamietajú. Jednoducho povie zastupca EPP, že sa používa metóda uh, Dehontová. Ale toto treba jednoducho už ukončiť. Sme proti tomu, aby, aby ste tu odpílili určitú frakciu. Sme proti takýmto postupom. Pretože jednoducho sa tu e, blokujú kandidáti hnutia piatich hviezd. Okay, thank you for that. Ďakujeme za toto stanovisko. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Máme dvoch kandidátov. Pál Čáky, zelené tlačítko a pre pani Ivy červené tlačítko. Hlasujme, prosím. The vote is